HIV a AIDS a chcel by som povedať, aby sme ukončili spoločne e, tú stigmatizáciu, ktorou žijú obete tejto choroby. Ďakujem pekne, pán predseda. To sa netýkalo e, rokovacieho poriadku, ale bolo to oprávnené vyjadrenie. Ďakujem, teraz prejdeme k správe pani Grapíny.